Um, ďakujem pekne e, chcem zablahoželať srbsku e, ktoré v nedávnych voľbách jasne ukázalo že sa chce uberať európskou cestou do budúcna. tiež chcem e, zablahoželať srbskej progresívnej strane k vynikajúcim výsledkom vo voľbách a vďaka čomu môžu pokračovať v reforme v prospech integrácie Srbska, taktiež v reformách ďalej ako Maďar chcem zablahoželať k Eh, aliancii s jedinou spriaznenou stranou so skupinou EPP, ktorá pomôže maďarskej menšine v Srbsku zachovať eh, dostatočné politické zastúpenie na všetkých úrovniach. V nedávnych mesiacoch srbská vláda dosiahla výrazné výsledky v otváraní prvých kapitol prístupových rokovaní. Tiež sme boli svedkami eh, veľkého angažovania v posilňovaní regionálnej spolupráce. Teraz nastala chvíľa, aby európske inštitúcie plnili svoje povinnosti, preto chcem vyzvať komisiu a aj predsedníctvo rady, aby robili všetko preto, aby eh, odstránili všetky existujúce prekážky, eh, ktoré bránia otvoreniu nových kapitol, najmä kapitoly 23. Ďakujem. Gracias. Señor. Ďakujeme pekne, pán Bušoj. Ďakujem pekne. Už pred eh, eš, už 5 mesiacov uplynulo, odkedy sme boli svedkami toho, že Úrad pre ochranu mládeže eh, odobral 5 eh, detí rodine rumunského pôvodu napriek protestným akciám, napriek rôznym výzvam veľvyslanectiev a aj výzvam tu v Európskom parlamente sa nič nezmenilo na konaní Norska v tejto situácii. Je nepriateľné, aby dieťa vo veku troch mesiacov bolo odobraté rodine, aj keď potom bolo vrátené, ale pretože bolo tak ďaleko od rodiny, je to nepripustné. Je nepriateľné, aby Európska únia také niečo naďalej tolerovala a vo vzťahu s Norkom by sa malo to rozhodne spomenúť. Ďakujeme pekne. Pán Kaputo. Ďakujem pekne. Nedávno eh, došlo k zverejneniu čiernej listiny kontaminovaných potravín Európskej únie podľa analýz eh, agentúry EFSA o fitosanitárnych eh, reziduách. Paprika z Tajska, taktiež melóny z Dominickej republiky, taktiež meta z Maroka a rôzne iné potraviny e, údajne obsahujú príliš vysoké e, úrovne nebezpečných karcinogénnych látok a rozhodne to nie je v súlade s našou legislatívou. Musíme e, preskúmať dovážané tovary, nakoľko dodržiavajú našu legislatívu, aby sme chránili zdravie našich občanov a všetko, s čím sa obchoduje, musí splňať všetku legislatívu v oblasti zdravia a bezpečnosti. Potraviny, ktoré sa produkujú mimo EÚ, e, často podliehajú podmienkam sociálneho dumpingu, e, nepodliehajú prísnym veterinárnym pravidlám a musíme zaistiť lepšie dodržiavanie e, pravidiel bezpečnosti ochrany zdravia a tiež potravinovej kontroly komisie, aby mala jasne uviesť, odkiaľ potraviny pochádzajú a musí zvýšiť transparentnosť informácií všetkým občanom, odkiaľ tieto nebezpečné potraviny prichádzajú. Ďakujeme pekne, pán Marias. Ďakujem. A ako som už spomenul, vedenie agentúry ENISA v posledných rokoch sa snaží znižiť hodnotu e, tejto agentúry v Heraklione na Kréte, teda rozdelili agentúru na tri centrá, iba 10 e, pracujú, pracovníkov ostalo na Heraklione, pričom väčšina pracovníkov už e, pracuje na pracovisku v Aténach. Snažia sa znížiť e, význam e, v hlavnom sídle v Heraklione a chcú, aby došlo napokon k úplnenú presunu agentúry z Grécka. Rozhodne to nepripustíme. E, budeme bojovať aj s príslušnými orgánmi na Kréte, tak ako to robíme už v roku 2012, keď som pôsobil ako poslanec za Heraklion. Enisa ostane naďalej na Kréte napriek vyjadreniam agentúry Enisa z posledných týždňov a preto e, to spomínam. Ďakujem pekne, pani Jakovčič. 1312 prospodárských výrobkov, ktoré sa produkujú v Európskej únii, nesú hrdú známku výrobkov s zemepisnou ochranou e, známkou. Znamená to miliónové príjmy pre vidiecké oblasti, je celkovo 15 miliard, e, čo sa týka vývozu. Často sa tieto výrobky vyvažujú priamo do USA. Kvalita našich výrobkov je súčasťou nášho kultúrneho dedictva, je to súčasť našej kultúry, e, našich stravovacích návykov, ale tiež je to naša výhoda na globálnych trhoch. Musíme teda naďalej tieto výrobky rozvíjať, musíme rozširovať mieru ich ochrany a využívať e, vysokú kvalitu týchto výrobkov na globálnych trhoch. Zahrňa to však aj to, že musíme chrániť tieto výrobky v rokovaniach o TTIP. Inak e, to nebude prospešné pre vedecké oblasti. Ďakujeme pekne, pani Anderson. Ďakujem. Britská vláda, e, ktorej povinnosťou vie zastupovať e, Severné Írsko, e, konajú veľmi, pritom veľmi nezodpovedne. Ja totiž zastupujem okrsok zo Severného Írska, a pričom my e, e poberáme e, financovanie z Európskej únie vo výške 3,5 miliardy a taktiež e, náš sociálny sektor, tretí sektor našej krajine majú prospech z členstva v EÚ, medzinárodné finančné inštitúcie taktiež významne prispievajú k ekonomike našej krajiny, čo bolo ohrozené po e, výstupe E, náš prvý minister e, Magines e, sa snaží lákať investície na sever. Chceme otvoriť naše trhy 500 miliónom európskych spotrebiteľov. Naši farmári potrebujú podporu z európskych zdrojov. Napríklad naši polospodári veľmi dlho bojovali za paušálny systém platieb v prvom pilieri. A preto je nezodpovedné postupovanie britskej vlády my rozhodne nepodporíme, e, aspoň teda naša strana Sinn nepodporí toto úsilie o Brexit. Ďakujeme. Buenas noches, gracias, señor presidente. La semana pasada... Ďakujem pekne. E, v e, minulú noc sa vrátili viacerí ľudia do Vila de Cañas, aby tam protestovali proti e, skladu e, jadrových reziduí a e, vieme, že tento projekt nemá tie dopadové štúdie, ktoré Euratom vyžaduje a Španielsko ten, tú dohodu podpísalo. A navyše hovorí sa tu o veľkých politických tlakoch a že sa takisto schvalujú nejaké správy, s ktorými tie experti nesúhlasia. A navyše aj to miesto je mnohými expertmi považované za nevhodné. Ale napriek tomu španielská vláda chce spraviť z VR de Cañas e, takéto e, takýto cintorín, e, takýto nukleárny cintorín, keď tak môžem povedať. A ja sa chcem spýtať, prečo vieme si predstaviť, že by sme takéto niečo v Európe inde akceptovali, keby to napríklad bolo inde. Predsa my v regióne Kastia nechceme sa stať takými, že tam budeme skladať to, čo nikto iný nechce. Pán Baten, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, súdny dvor rozhodol, že Nemecko nemôže vydať e, maďarských a rumských občanov do ich vlastných krajín, pokiaľ nebude do, e, potvrdené, že v týchto väzniciach nie sú žiadne degradujúce postupy alebo nehumánne. Pokiaľ nemôžeme extra, teda vydávať e, takýchto e, občanov do ich vlastných krajín, tak určite ani britských občanov to nemôžeme vydávať. A už máme veľa príkladov toho, ako sa napríklad v greckých, španielských alebo maďarských väzniciach tie podmienky naozaj e, sú, sú, sú, sú, sú nedôstojné. To poviem iba tri príklady troch krajín a ja chcem poprosiť, aby e, britská ministerka e, už nevydávala britských občanov do Eh, iných eh, krajín, napríklad zatýkača, pokiaľ eh, sú tam nejaké podozrenia v týchto krajinách, že je tam, je tam možnosť nejakého nehumanného zaobchádzania tých príkladov je naozaj veľmi veľa. My musíme chrániť našich vlastných občanov na základe nášho vlastného práva a to sa nám podarí iba mimo EÚ. Ďakujem pekne. Pán Solibor, nech sa páči. Vielen Dank. Ďakujem pekne, vážny pán predseda, kolegyne, kolegovia. Bláznostvo z Bosporu, teda blázon z Bosporu, ako poznáme Erdogana a ako ho nazývame láskavo, opäť zaútočil. Tentokrát prostredstvo svojho veľvyslanca sa obratil na Európsku komisiu, aby e, zastavila financovanie e, dražďanských e, symfonikov pretože sa tam e, údajne venuje pozornosť arménskej genocíde. A taktiež e, sa predrla požiadavka, aby sa nespomenula genocída e, v tomto vyjadrení. Ja ako poslanec vo výbore pre kultúru chcem navrhnúť dražanským symfonikom, aby vypustili slovo genocída a nahradili ho pojmom vražda celého národa. A my, Nemci, totiž máme veľmi dobré znalosti o tomto pojemme. Turecko eh, sa snaží odvádzať pozornosť. Chcem preto varovať tureckú vládu, aby niekoľko stáročný rytmus eh, zabúdania na genocídu, eh, rovnaký prístup sa teraz objavuje aj v prístupe ku Kurdom, ehm, aby sa spamätalo, pretože inak prenecháme špinavú prácu občencom niekomu inému. Ďakujeme pekne, pani Mecola. Ďakujem pekne. Prístup k internetu, k bezpečnému a rýchlemu a spolahlivému internetu, to je jeden zo základov Európskej digitálnej agendy a je pravda, že bol tam istý pokrok, aby bol lepší prístup k internetu, aby boli lepšie ceny za internet ale stále e, počujeme, že je veľa e, sťažností zo strany klientov, pokiaľ ide o e, poskytovateľov internetu, ktorý, kde je veľký rozdiel medzi tou deklarovanou rýchlosťou internetu a potom reálnou rýchlosťou, čo častokrát iba tretina z tej deklarovanej. A teda my sme schválili zákon, kde je napísané, že poskytovateľ internetu musia informovať e, užívateľ o skutočnej rýchlosti downloadov. A teraz chceme, aby toto bolo aj naozaj v praxi implementované. Internet je momentálne veľmi dôležitý nástroj, veľmi od neho závisíme a práve preto som pripravila písomnú deklaráciu, pokiaľ ide o lepšiu ochranu spotrebiteľov v súvislosti s internetom. Nám sa podarilo odstrániť napríklad tie roamingové poplatky od budúceho roku a tento pokrok treba implementovať aj v tomto sektore. Ďakujem pekne. tisztelt elnök úr tavaly november óta. vážený pán predseda vlani od norska eh, má veľká pozornosť venovala eh, práve aj v Norsku, aj v Rumunsku zvláštnemu prípadu. Vôbec ten prístup eh, norských orgánov možno naozaj veľmi zvláštne. Ide o 5 detí, ktoré Proste e, deti boli odňaté svojim rodičom a boli tieto deti umiestnené do pestúnskej starostlivosti. Je úplne zrejme, že v dôsledku nedostačného systému ochrany detí norské orgány vážne porušili práva rodičov a aj e, svetosť e, súkromného života. A podobné prípady e, sledujeme tiež a myslím, že Európsky parlament by práve mal vystúpiť k tomuto e, zvláštnemu spôsobu, ktorý Norsko uplatňuje a záujmy rodiny Bodnáriu by mal presadzovať, aby sa rodina opäť mohla spojiť. Ďakujem. Pani Smolková, nech sa páči. Tusk a Schulz

panie przewodniczący! v poslednom čase sme počuli o tom ako e, prezident e, putin teda takto, častokrát tí ľudia, ktorí varujú pred zmenami v EÚ, spomínajú Putina. Ale keď Rusko napríklad odstraňuje reprezentáciu krímskych e, Tatarov, tak e, francúzska vláda pozve e, predstaviteľov Ruskej federácie na oficiálnu návštevu vo Francúzsku. A takéto pozvanie je nielen znakom tradície, ale je to aj znakom smerovania, ktorým ide mainstream Európskej únie. Gracias. Ďakujem pekne. Pani Harkin. Thank you, chair. Ďakujem. Predseda Juncker povedal, že by sme mali mať rovnaké, rovnaký plat za rovnakú prácu na tom istom mieste aj komisárka Tyson a nakoniec aj väčšina európskych občanov si myslí, že rovnaká pláca za rovnakú prácu je garantovaná na európskej úrovni. Ale máme eh, v Írsku e, taký diskriminačný dvojfázový e, systém, keď tak môžem povedať, e, pretože mladší napríklad učitelia tí zarábajú oveľa menej než tí skúsení. A oni, napríklad som dostala e-mail, že ľudia, ktorí začali pracovať až po roku 2012, dostávajú o stovky tisíc eur menej za tú kariéru, než tí, ktorí začali E, pracovať pred rokom 2011. Písal som komisii, ale povedali mi, že oni s tým nemôžu nič spraviť, pokiaľ je také, tak, tak diskriminačné odstupňovanie platov. Ale znamená to v praxi, že v Írsku nemáme počas e, celej kariéry e, rovnaké podmienky pre všetkých ľudí. Ako to môžeme vysvetliť takéto žene, ktorá o všetky peniaze za tú kariéru príde? Ako môžeme povedať, že európske právo garantuje rovnaké podmienky? Veď preto to nie je pravda. Ďakujem pekne. Pani Bojlan. Ďakujem. Mary Boyle, toto je Mary Boyle, je to dieťa, ktoré nám dlho, ktorá ešte v roku 1977 zmizla a ľudia, o, ktorých, e, kto, o ktorom si ľudia myslia, že je zodpovedný za toto zmiznutie, stále v tej komunite žije a nikdy nebol e, obvinený ani proste e, neprestúpil, nebol vyšetrovaný a potom došlo k intervencii politika a e, potom došlo naozaj e, utajovaniu strany polície, to bolo naozaj veľmi výrazné. Ja som e, Merínu e, e, vlastne sestru e, dvojčku sem do e, parlamentu dostala, o tomto prípade takisto hovorila, a 6-ročná Mary nemala právo na e, život tak ako e, E, o tom hovoríme takisto e, právo e, rovnakého zastupovania pred zákonom ani tohto práva sa jej nedostalo. Nikto nevyšetroval tento prípad, napriek tomu, že to, bol form, že to bola formálna žiadosť od právneho týmu. Dokonca nikdy sa o tomto nediskutovalo ani len v írskom parlamente a práve preto, bohužiaľ, to musím spomenúť tu dnes. 6-ročná Mary Boyle, ktorej írsky štát nijako nepomohol. Ďakujem pekne, pán Terry Cabras. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak chceme eh, splniť ten deficit, ktorý Európska komisia nastavila na rok 2016, E, ministerstvo financí v Španielsku musí e, požiadať o to, aby e, regionálne vlády v Španielsku škrtali svoje rozpočty. Je to ale nespravodlivé, pokiaľ ide o nejaké podmienky v Španielsku. Tieto regióny predstavujú viac ako 50 náklad alebo z rozpočtu v Španielsku a v prípade Katalánska napríklad viac ako 60 práve ide do tejto e, kapitoly a tieto škrty by e, znamenali miliardu eur pre e, Katalánsko. To je ako keby sme na rok zatvorili napríklad všetky väznice a ešte aj tri veľké nemocnice k tomu. Takže áno, treba mať vyvážené verejné zdroje, ale nie je už možno ďalej škrtať v oblasti zdravotníctva alebo školstva. Prečo Španielsko nebude znižovať napríklad svoje náklady na zbrojenie, na obranu. Tam sú e, predsa veľké náklady. E, ako to bude ďalej s kultúrou, pokiaľ regionálne e, orgány majú v tejto oblasti právomoc? Ďakujem pekne. Ďakujem pán Terry Cabras. Ďalej pán Korvin Mike. Dziś oburzamy się, <clears throat> gdy Turcja przesłuchuje. Ďakujem pekne keď e, pani Ebru Umar Turecko e, e, zadržalo a obvinilo z toho, že pána Erdogana nejakým spôsobom urazila, tak boli sam, samozrejme reagovali sme na to. turecký prezident povedal, že bude bojovať proti nejakej nenávisti voči Turecku, aj keď teda osobne sa ho to nedotklo, ale prečo Eh, nemecká vláda akceptuje eh, stíhanie pana toho komika Tobermana a ukazuje sa, že nemeckí eh, prokurátori asi nie sú nezávislí. Prečo nemeckí prokurátori neboli inštruovaní takým spôsobom, aby nekritizovali polského prezidenta, ktorý tiež bol kritizovaný v Tagezeitung, ale potom vláda povedala, že to bolo protiústavné. Takže prečo potom pán Martin Schulz nezákonne E, na Elatoria sa e, z tejto vylúčil, z tejto miestnosti, ktorý pritom iba e, citoval arabského historika, pokiaľ ide o Turecko. Takéto niečo akceptovateľné nie je a som presvedčený, že Európsku úniu treba zničiť. Gracias. Señor McAllister. Ďakujem, pán McAllister. Mr. President. Pán predseda, dámy a páni, nedelu som navštívil Belehrad, aby som sa bližšie pozrel na parlamentné voľby v Srbsku. Je to dôležitý signál, že veľká väčšina Srbov hlasovala za proeurópsku orientáciu svojej krajiny. Čiže je to konstruktívny prístup so susednými krajinami, ktorý umožňuje lepš- zlepšiť regionálnu spoluprácu aj zlepšenie vzťahov z EÚ. Srbsko teraz sa môže zamerať na implementáciu ekonomických reforiem, posilnenie právneho štátu, reformovanie verejnej správy a na zabezpečenie slobodu, slobody médií. Myslím, že hlas Srbska bude dôležitý pri zadefinovaní budúcnosti nášho kontinentu. A je dôležité, aby Srbsko pokračovalo na svojej ceste a kapitoly 23 a 24 e, taktiež dôležité z hľadiska slobody, spravodlivosti. Proste, aby príslušné kapitoly justície, slobody a spravodlivosti boli k dispozícii taktiež. Ďakujem. Pani Gil má slovo. Bez mikrofónu. Tak. Ja ako aj ďalšie, ďalších 30 miliónov síkov sme boli zhrosení e, útokom v Nemecku v minulý týždeň ako jediný, jedna predstaviteľka eh, sínskeho náboženstva chcem vyjadriť eh, svoju účasť aj zraneným, aj tým ostatným, ktorí eh, utrpeli nejakú újmu. Nikto by nemal byť cieľom takýchto útokov. Je to nepochopiteľné, prečo zradikalizovaná mládež útočí na svetostánky práve by sa malo, mala venovať pozornosť tomu, že sa nám nakrmia tie hladné krky v Európe. Teraz je veľmi dôležité, aby aj nemecké orgány konali, urýchlene konali a aby plnou mocou zákona Nemecko udrelo na páchateľov tohto hrozného činu. Akákoľvek hrozba tohto typu sa berie ako ktorýkoľvek iný teroristický útok. Ďakujem. Pán Pimenta López má slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Latinská Amerika a Karibská vlast majú pred sebou veľmi náročné obdobie. Ide o rokovania e, medzi Kubou a ostatnými partnermi, a teda aj Európou, pokračujú a pritom sa hovorí stále o blokáde a dúfame, že sa podarí tú blokádu odstraniť, ktorá je tam voči USA už roky. Európska únia neprispieva zatiaľ veľmi tvorivo k tomuto rokovanu, pretože ešte stále e, nebola odstranená zo znamy teroristických krajín. Um, a e, v Južnej Amerike sme tam zase e, svedkami toho, čo sa nazýva destabilizácia práve v vzťahu, vo vzťahu k údajnému zasahovaniu EÚ do vnútornej politiky niektorých krajín, treba Venezuela sa takto prejavuje. Vieme, že Latinská Amerika si vyžaduje pomoc zo strany EÚ aj finančnú. Slovo má pán Pospíšil. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja svoj príspevok, podobne ako pán Štefanec, mám podobne teda orientovaný príspevok, čiže aj toto je obraz toho, aká je, ako sa vníma navrhovaná zmena smernice o vlastníctve zbraní. Chcel by som vyzvať pani komisárku, aby Európska komisia venovala tomuto problému mimoriadnu pozornosť a vnímala to, o, ako je, o akú citlivú tému tu ide a aká nebola v členských štátoch e, vyvolal pôvodný návrh komisie. Napríklad v Českej republike to odmietol Český parlament aj Bezpečnostná rada štátu, čo je v podstate orgán vlády. Takže by som chcel veľmi poprosiť pani komisárku, aby Európska eh, komisia znova prehodnotila, do akej miery teda tieto všetky ustanovenia tejto smernice sú potrebné na boj proti terorizmu a aby sa z toho návrhu vypustili tie časti, ktoré len šikanujú legálne <laughs> legálnych vlastníkov zbraní a nepomáhajú boji proti terorizmu. Ďakujeme pekne. Pán Buda. Ďakujem za slovo, pán predseda. Naozaj e, e sa situácia v niektorých krajinách východnej Európy dosť e, vážne vyvíja, až temer nebezpečne a je tam problém s niektorými aj zahraničnými investormi, ktorí nekonajú korektne. A takto sa získavajú e, tisíce hektárov pôdy a potom sa tá pôda využíva na úplne iné než polnospodárske účely. A takto to dopadá hlavne na malých a stredných farmárov, a pritom oficiálne teraz sa tam nepestuje nič na tých poliach a potom sa žiadajú e, nejaké dotácie z fondov EÚ na tieto pozemky. Komisia ne, no, by nemala toto ignorovať a treba zasiahnuť, pretože to je nepriateľná situácia pre celú EÚ. Ďakujem. Pán Zdechovský má slovo. Vážený pán predseda, ako vždy, aj dnes som posledný rečník, ale téma, o ktorej chcem hovoriť, je veľmi dôležitá. Je to téma, e, na ktorú sa v debatách o migrácii často zabúda a ju osobne pokladám za veľmi dôležitú a je to psychické zdravie utečencov. Tí utečenci, ktorí utekajú z, vojen, z vojnovej oblasti a zo Sýrie a videli umierať svojich blízkych, zažili mnohé traumatické situácie alebo traumatizujúce situácie. E, sú vystavovaní títo ľudia ďalším traumám v Európe. A je zrejme, že tieto traumy sa ďalej v ich živote budú prejavovať. Preto by som vás chcel vyzvať, pani komisárka, pretože ste jediná prítomná, aby sme sa prestali zaoberať pseudoproblémami, ako sú debaty o kvótach, ale aby sme sa posunuli ďalej a začali sa zoberať problémami, ktoré sú skutočné a jedným z týchto problémov sú práve problémy utečencov, ktorí majú pri integrácii do európskej spoločnosti problémy. Ďakujem. Pán predseda taktiež ďakuje. Budúce zasadnutie bude 29. od 8.30 do 13.30. Program je dostupný na webe, webovej stránke parlamentu. Ďakujem pekne pani komisárke za to, že prišla na túto schôdzu. Ďakujem eh, všetkým prítomným. Ďakujem.